President. Eine Minute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erkläre die am 17. Vážené dámy a páni, eh, opäť eh, začíname eh, našu schôdzu, ktorú sme prerušili 20.